qui se tiendra du 29 novembre au 1er décembre 2011 à Busan, en Corée du Sud. Ils examineront les eh, posúdia vývoj, ktorý nastal v celom svete, aby eh, zistili, aký bol dopad rozvojovej pomoci a eh, príjmu záväzky na zníženie chudoby, tak aby mileniové ciele a ich realizácia bola posilnená náš e, výbor e, príde so správou z vlastnej iniciatívy. Naša diskusia dnešný deň e, by mala prispieť vzniku tejto správy. Náš kolega Kristian Pre sa stal spravodajcom a preto nám odprezentoval hlavné kľúčové body tejto správy. A preto ďakujem vám Pán kolega, že ste medzi nami. Ďakujem aj zástupcovi občianskej spoločnosti. Dúfam, že čoskoro príde do sály. Je to Bruno z Derodat. Dúfam, že každú chvíľu príde. Aha, práve vstupuje do sály. Ste odborníkom na občianskú spoločnosť. Sme veľmi zvedaví na váš príspevok. Rada zatiaľ nebola pozvaná. Budú, na budúcich stretnutiach, konkrétne na júlovom stretnutí, prizveme i radu. Bude mať možnosť vyjadriť sa k našej správe. Odozdávam teda slovovi pánovi Kristianovi Predovi. Nech sa páči. Ďakujeme, ďakujem pani predsedníčka. Dovolte mi na úvod niekoľko slov. Dovolte eh, len zdôrazniť eh, ten fakt, že 29. Eh, až novembra až 1. decembra 2011 sa v Pusane stretne medzinárodné spoločenstvo. Budeme hodnotiť parížske vyhlásenie z roku 2005 o humanitárnej pomoci a zároveň budeme hodnotiť realizáciu programu z AGRI z roku 2008. keďže sa e, rok 2015 blíži. E, radi by sme pristúpili k reforme rozvojovej pomoci. Náš výbor teda opäť raz e, reaguje, prichádza so správou z vlastnej iniciatívy. Správa bude základom pre diskusiu medzi parlamentom, a ďalšími inštitúciami. Toto správou chceme posilniť hlas Európskej únie na najvyššom fóre, ktoré som práve spomenul. Bez pochyby e, nastal e, v tejto oblasti vývoj, avšak vývoj nie je dostačujúci a preto je potrebné zrýchliť našu činnosť. Vysoko vystvihujeme všetky záväzky, ktoré sme si definovali, avšak musíme sledovať ciele tak, aby boli realizované. A z tohto dôvodu štvrté fórum na najvyššej úrovni v Pusane bude musieť skonštatovať stav, ale zároveň diskutovať o tom, ako zvýšiť efektivitu realizácie cieľu. Navrhujem teda aby sme sa dnes sústredili na tie najväčšie výzvy. Výzvy, ktoré by mali zrýchliť vývoj a účinnosť v našej oblasti. Dovolte mi spomenúť 5 veľkých výziev, ktoré by boli východiskovým bodom diskusie nielen na dnešnom stretnutí, ale i pri budúcnom vypracovaní správy. Teda prvá výzva – zachovať e, politickú angažovanosť a finančnú e, podporu rozvojových cieľov. Štvrté fórum v Pusane bude mať e, za úlohu vyzvať všetkých donorov, aby zachovali svoju pomoc vo výške 0,5 svojho HDP na rozvojovú pomoc a aby e, rozpoktovali princípy v zmysle vyhlásenia z Akry. Druhá výzva. Demokratické výzvy musia byť úplne základným princípom rozvojovej pomoci. Ako viete, demokratické princípy si vyžadujú e, zodpovednosť, aktívnu participáciu zaangažovanie miestnej samozprávy, občianskej spoločnosti, médií a samozrejme aj súkromného sektora. V tomto kontexte je potrebné uznať úlohu parlamentu. Je to najväčší inovatívny prvok, e, aktívna účasť parlamentu. My musíme byť k dispozícii, aby sme posilnili legislatívnu kapacitu v tomto procese, aby sme umožnili potrebné záväzky tak, aby si všetky zaangažované strany plnili svoje finančné záväzky. Tretia výzva. Európsky parlament prijal e, v roku 2007 e, kódex e, správania v tejto oblasti, avšak zatiaľ tento kódex nie je uplatňovaný ak by kódex bol uplatňovaný, mohlo by byť ušetrených až 6 miliard eur ročne. Ale zároveň Európska únia by mohla lepšie prerozdeľovať svoju rozvojovú pomoc. O tomto sa bude diskutovať v Pusane na konci novembra. Štvrtá výzva je E, zlepšenie vzťahov s novými donorskými krajinami a novými aktérmi rozvojovej pomoci. E, častokrát tieto vzťahy sa neriadia len európskymi štandardmi a normami. Je potrebné prehlbovať vzťahy s donátorskými krajinami, tak aby sme vybudovali čo najtransparentnejšiu štruktúru pomoci tak aby sme sa vyhli rozvo- dvojrýchlostnej rozvojovej pomoci. Mali by sme prejsť e, od teoretických e, rečí a e, ukázať viac činov. Z tohto e, dôvodu som spomenul vzťahy s novými donormi ako štvrtú výzvu. Prichádzam k poslednej výzve, k piatej výzve je to prístup založený na výsledku. Pomoc treba adaptovať a meniť e, v zmysle dosiahnutých výsledkov. Európska únia musí dať konkrétny e, obsah vyhláseniu z Akry a hodnotiť výsledky tak, aby adaptovala svoju činnosť. Dovolte mi ukončiť e, svoj príspevok malým e, záverom. Naša pomoc musí byť inkluzívnejšia, keďže rámec OECD nezohľadňuje, nezohľadňuje plne rozvojové aspekty a preto je veľmi dôležité e, zaangažovať do rozvoja pomoci všetkých aktérov. Ak najvyššie stretnutie v Pusane nedoniesie politické odpovede, e, samotná, samotný obsah bude bez akéhokoľvek dopadu. To by bolo na úvod všetko. Veľmi sa teším na diskusiu a som k dispozícii pre vaše odpovede. Ďakujem, pán Preda. Ďakujem e, za vyjasnenie. Odoznám slovovi pánovi Emersovi z Eurodat. Okay, thank you very much for... Ďakujem za možnosť vás dnes oslaviť. Moje meno je Bodo Elmer z Eurodat. Som Eh, zastupujúci Concord EU Aid Watch. To je združenie eh, mimovládnych eh, organizácií. Boli sme účastníkmi vlastne medzinárodného projektu, ktorý bol zameraný na túto oblasť a vlastne veľmi rád vám budem prezentovať stanovisko občianských spoločností a, a máme širokospektrálne zastúpenie medzi organizáciami. Pred dvoma týždňami sme dostali e, z OECD hodnotiacu správu Parížskej deklarácie a e, zrejme najdôležitejšie zistenia v, tejto, e, v tomto hodnotení je je také, že prináša zmeny táto deklarácia, však absentuje dostatočná miera politickej vôle a e, jednoducho tie záväzky z Buzánu musia byť e, realizované v praxi. OECD hodnotenie konštatovalo, že e, Parická deklarácia už teraz prispela k lepšej kvalite pomoci, k, k lepším partnerstvám a aj väčším objemom pomoci. No a skutočne aj napriek rozpočtovým obmedzeniam E, poskytuje sa pomoc. My vieme ako donory, že musíme presvedčiť elektorát o tom, že stojí za to zvyšovať objemy e, pomoci, ale to najzaražujúcejšie zistenie e, bolo to, že donory, sa, donory vlastne vyvíjajú menšie úsilie, napriek tomu tie objemy sú dosahované a Treba si uvedomiť, že e, medzi tými závazkami z deklarácie je princíp e, príjmateľských krajín. Tie príjmacie krajiny majú povinnosť posilňovať systémy, alebo donory sú povinní využívať tieto systémy. Donory žiadajú, aby teda e, boli na strane príjmateľov zostavené takéto systémy a pritom nemajú, e, ale, ale zase tí príjmatelia nemajú istotu, že v konečnom dôsledku donory budú využívať tieto systémy. Takže e, donory sú na ťahu, musia skutočne zlepšiť mieru implementácie už existujúcich existujúcich dohôd. No a naše hlavné očakovania v súvislosti s HLF 4 je to, aby tie princípy z Akry a Parížskej deklarácie boli e, potvrdené a prehlbené. No a musíme zlepšiť implementáciu. A aby sa tak stalo, potrebujeme mať záväzky, ktoré sú terminované, merateľné a zároveň treba mať globálny monitorovací proces a treba mať mechanizmy, e, ktoré zabezpečia uplatňovanie, e, uplatňovanie v praxi, tzv. enforcement mechanisms, my vieme, že e, problémy, ktoré dnes máme, nie sú ani tak výšky záväzkov, ale skôr implementácia. Tam sú nedostatky. Ďalej musíme presadzovať princíp inkluzívneho postupu a e, musíme podchytiť e, no, potenciálnych donorov, takisto súkromný sektor, ale to nesmie poviesť k tomu, že sa e, vlastne tie záväzky ako si odľahčia. V celkom dôsledku to by malo poviesť k posilneniu politickej vôle E, z hľadiska mimovládnych organizácií no, nedostatok Parískej deklarácie bol ten, že e, tam trošku bol slabo ošetrený princíp vlastníctva vlastníctva tých úloh e, a zatiaľ boli len v polohe akýsi politických, politického vlastníctva. My potrebujeme mať demokratický rozmer vlastníctva posilnený a skutočne treba e, veci potvrdiť spoločným e, parlamentným zhromaždením, ktorý, ktorý už aj doposiaľ presadzoval e, dôraznejšie ten rozmor dobrovoľníckých aktivít v tejto oblasti. Zároveň sa sa vyslovila požiadavka ukončiť určitú podmienenosť, inak nedosiahneme demokratickú, práve takýto demokratický postoj Vieme, že e, Svetová banka aj MMF čoraz väčšej miere e, bazírujú na tej podmienenosti svojich aktivít e, ak, chceme mať, ak chcete získať podporu z európskeho rozpočtu, musíte prezentovať demokratickú stabilitu a ďalšie a ďalšie kritériá, ktoré sú tie podmienujúce kritériá. Ďalej je tu systém ktorý e, je založený na, takej, e, na tzv. prvej opcii, e, alebo teda práva prvého, prvého poskytnutia. Takýto systém je dôležitý pre uplatňovanie princípu demokratického vlastníctva. No a napokon je to implementácia odbornej pomoci, ktorá reaguje na dopyt táto odborná pomoc, technická pomoc sa stala veľmi citlivou otázkou, pretože konzultanti eh, pôsobia na tých ústredných miestach rozvojových krajín, eh, robia eh, teda, alebo priamo oslovujú parlament, alebo tie rozhodovacie zložky vo vlade preto sme toho názoru, že táto technická odborná pomoc musí sa odvíjať od dopytu ďalej je veľmi dôležité eh, prerušiť previazanosť všetkých formy eh, pomoci Eh, na mm, tú previazanosť, ako bola realizovaná posiaľ a treba da, eh, mm, uprednostňovať eh, zaobstarávanie na miestnej úrovni. Vieme, ako to bolo doposiaľ, že vlastne tí donory zabezpečujú dodávku určitých služieb a vôbec to zaobstarávanie sa to posiaľ realizovalo akoby mimo tej príjmajúcej krajiny. To sa musí zmeniť medzi ďalšie priority e, e, patrí e, to, že treba venovať väčšiu pozornosť nepredvídateľnosti tých tokov pomoci. No a vieme, že boli vydané záväzky ako určité percento z hrubá hrubého národného dôchodku, ale jednoducho ako sú uvoľňované, poskytované tieto prostriedky, bolo veľmi často nepredvídateľné a, a to treba nejako ušet, ošetriť. Ďalej, súkromný sektor e, musí dodržiavať tie štandardy, ktoré sú kladené v tej oblasti rozvoja a treba skutočne to pevnejšie nadviazať na tie miliónové ciele. Ďalej je veľmi dôležitá transparentnosť. Máme síce štandardy IATI ohľadom transparentnosti, Buzan by mohol byť využitá ako obrovská príležitosť presadiť tieto štandardy transparentnosti a ďalej máme e, také riadenie, ktoré prinesie nejaké výstupy e, v oblasti rozvoja. Aké výstupy máme na mysli? V podstate ide o presadzovanie ľudských práv, hovoríme o rovnoprávnosti v sociálnej, rodovej oblasti, no a v neposlednom rade demokracia. Toto musí byť zabezpečené v rámci celého cyklu, na, počínajúc programovaním, cez zaobstarávanie až po realizáciu. Aká je úloha Európskej únie? My sme toho názoru, že Európska únia e, bola akoby e, za tým, za, bola tým hnacím motorom a veci vlastne riadila. A domnievame sa, že Európska únia e, čoraz viac a viac by mala vystupovať v polohe vzoru, ku ktorému treba vzhliadať. Takisto Európska únia vykazuje slabšie výsledky z hľadiska implementácie No a ďalej očakávame, že EÚ e, bude e, prehobovať svoje záväzky e, v, z hľadiska rozvojovej pomoci na úrovni EÚ. Vieme, že na túto tému existuje viacere, viacero záverov Rady ministrov pre zahraničné veci a takisto aj operačný ramec E, predstavuje len akýsi e, dokument o politikách, o zásadách, ale zatiaľ nedošlo k tomu, aby tieto slová boli pretavené do praxe. No a v neposlednom rade máme E, e, máme e, také, takú politickú angažovanosť na najvyššej, úro, na najvyššej úrovni a to sa prejavilo v Lozán a chceme, aby sa to presadzovalo ďalej. To je všetko z našej strany. Ďakujeme. Slovenská kabína by sa chcela touto cestou opýtať, či máme nejakých poslucháčov. Ak áno, prosím, aby ste pozreli smerom na slovenskú kabinu, ktorá má záhlavy SLK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 Ďakujem za veľmi konštruktívnu prezentáciu. Dovolte mi vyjadriť presvedčenie a nádej, že pusanie skutočne, nastane skutočne zhodnotenie rozvojovej pomoci Európskej únie. Dúfam, že príde pozitívnejšie a konštruktívnejšie obdobie. Ďakujem tiež za vytýčenie piatich eh, základných osí, ktoré tu práve odzneli. Eh, sme si všetci vedomí, že európska pomoc eh, zatiaľ nie je dostatočne účinná do tej miery, aby prinášala očakávané výsledky. Nech je už akokoľvek, je absolútne nevyhnutné, aby sme zrevidovali naše politiky a aby sme čo najlepšie využili náš potenciál, aby nedochádzalo k žiadnej deformácii pomoci a miesta jej určenia. Je potrebné zohľadniť aj demokratický vývoj v krajinách, ktorým pomáhame. Nechceme vnúcovať týmto krajinám našu politiku, avšak Eh, ak by sa tak stalo, išlo by to na úkor samostatnosti a suverenity danej krajiny. Ostáva však otvorená otázka, do akej miery máme rozvoj pomoc poskytovať bez toho, aby sme nevyžadovali isté demokratické pokroky. Úplne súhlasím s tým, čo ste práve povedali, Katarína. Avšak dovolte mi, aby som pridala dva body. Mám taký dojem, že účinnosť pomoci je rukojemníkom tých, eh, ktorí chcú pozerať na prsty vládam krajín, ktorým Európska únia pomáha. Avšak to by nám nemalo brániť ani pozerať sa na nás, na to, aká je účinnosť našej pomoci. Naposledy sme hovorili veľmi veľa o e, prístupe založenom na výsledku, teda za istú sumu poskytnutej pomoci dosiahnuť čo najlepší výsledok. Vo všeobecnosti však výsledky sa nedostavia za mesiac či za rok častokrát výsledky nie sú prítomné ani za celé volebné obdobie. Častokrát treba, po, e, treba čakať ešte dlhšie. A preto je veľmi nebezpečné, aby sme založili našu pomoc len na prístupe, e, kde jediný ukazovateľ je výsledok pretože naša pomoc by mala byť trvalo udržateľná, teda by sme k nej mali pristupovať z trvalo udržateľného hľadiska, z dlhodobého hľadiska. Teda Eh, hľadieť na pomoc eh, z hľadiska eh, vzdelanostnej úrovne, ktorá sa posunie možno o niekoľko rokov. V tomto ohľade musíme byť veľmi opatrní a nepodľahnuť nátlaku takémuto typu. How can we make it effective, but not just like short term, this and and numbers, etc. Second thing is the involvement of emerging donors, which um, you have mentioned in your presentation, which I think is also really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 we have the problem of not really being able to involve them in, in the process like the Paris Declaration, Accra Agenda, etc. And um, I think... Je, lebo ten, ťažko je to, pre, preto aj e, v podstate by aj tá konferencia v Busane mala byť e, milníkom, pretože e, by tam mohli prísť donory, ktorí by mohli v rozvojových krajinách prispieť a my e, sa vždy musíme položiť si otázku, že či musíme teda zavolať všetkých, prizvať všetkých a za akú cenu. No takisto si musíme položiť aj otázku, že aj, či, aj nie náhodou, aj časť tých rýchlo sa rozvíjajúcich krajín by nemala zadúčastniť tejto rozvojovej pomoci, a pretože sú tam veľmi ambiciozne ciele možno by ten, ktorý je zodpovedný za komisiu tu, by mohol sa napríklad tomuto vyjadriť, aká vlastne je vaša ambícia Európskej únie, čo chcete dosiahnuť, čo považujete za realistický výsledok a čo považujete za teda pozoruhodné a čo poviete na to, že by sa zúčastnili tejto pomoci aj rýchlo krajiny. Predsednička, no, ďakujem. Tak môžem dať hneď slovo pánovi z komisie, nech na toto reaguje komisia. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za to, že e, za túto rozprávu, ktorú dnes môžeme mať, pretože prichádza v e, správnom čase. E, pred niekoľkými mesiacmi sa uskutočnila konferencia v meste Buzan a vlastne už je nastal čas, aby sme teraz to trošku sprecizovali tie výsledky. Komisia začiatkom septembra rozhodla o, pripravila oznámenie, schválila oznámenie, ktoré predložila a v októbri, novembri, respektíve komisia predloží v septembri a potom v októbri, novembri sa to dostane na radu, takže to prichádza v správnom čase a my e, takisto tým pádom budeme môcť aj odhlasovať e, výsledky z Busanu. Ehm, keď keď sa pozrieme na to, ako sa to vyvíja teda od Buzamu po Akru, um, sú tam tri veľké piliere. Jedna vec je od, ďalej, čo sa týka to je jedna vec mileniové cieľe rozvoja, potom druhá vec je financovanie rozvojovej pomoci, teda ten cyklus Monterey, e, ktorý vlastne sledovala aj konferencia v konferencii 2013 a Ehm, potom sú tie konferencia v eh, Akre, to bude efektívnosť. V Búzane sa nediskutovalo o všetkých týchto pilieroch, ale dôležitou súčasťou medzinárodnej agendy a je jasné, že počas týchto diskusí sa diskutuje na rôzne alebo na všetky témy, pretože so sebou zaujímavé súvisia, ale aj o jednej veci sa v nehovorilo, sa o efektívnosti pomoci, teda o efektívnosti tých vyplatených prostriedkov, pretože teraz za tie roky investovaných prostriedkov človek chce vidieť nejakú bilanciu. Hovorilo sa o tom aj v, Paríži, potvorilo sa to aj v Akre, to, že sú tu teda tie hlavné e, usmernenia či línie, ktoré za sebou nie sú určité indikátory, určité veličiny, aby sme mohli zistiť, že či tie ciele, ktoré boli ustanovené, sa naozaj aj dosiahli alebo nie. Um, e, tieto ciele sa týkajú e, takisto aj e, partnerských štátov a je tu určitá nerovnováha pri um, tvorbe konsenzu medzi oboma časťami a to je dôležitý bod. Na medzinárodných konferenciách už predtým existoval vždy tento, ako, tento, tá medzera medzi e, donormi a tí príjemcami. Ale my keď chceme robiť bilancie, musíme si potom ale aj povedať, že niektoré ciele sa jednoducho nepodarilo dosiahnuť. A tento proces je preto dobrý, pretože výsled, keď sa orientuje na výsledky, tak e, človek môže merať, akým spôsobom dosiahnuť ďalší pokrok. Potom, čo sa týka napríklad energetickej pomoci alebo efektivnosti e, Um, efektivnosti pomoci v oblasti energetiky. Napríklad v Paríži odznelo stovka konkrétnych e, záväzkov, to boli podľa mňa nerealistické záväzky a v Busane sme chceli tie, počiarknúť to najdôležitejšie a sústrediť sa na tie cele, ktoré sa dosiahnuť dajú. chcel by som povedať, že aj dôležitým aspektom je demografický aspekt, demokratický, či demokratický, či demografický aspekt. A povedal, že najdôležitejšie je transparentnosť. <laughs> no, teraz v oblasti transparentnosti a dohľadanie na občianskú spoločnosť, to sú vlastne mm, výsledky, ktoré, to, sú, to čo ste hovorili pani Kellerová o tom, že je to orientované na výsledky, to je vždy aj témou jednotlivých členských štátov, ktoré sa toho dotýkajú. Ale keďže mnohé členské štáty teraz musia výrazne šetriť, tak samozrejme aj oni na to poukazujú. Samozrejme, že táto téma nie je, je bez rizika, ale zároveň predstavuje aj veľkú príležitosť. A keď sa človek na to pozriete, tak je to zároveň aj dobre. Ale orientovacia na cieľe nezmusí hneď znamenať, že je to krátkodobé plánovanie, ale práve aj dlhodobé plány, čo sa dá urobiť v týchto krajinách, aby sa situácia v týchto krajinách mohla zlepšiť. To že my musíme ďalej s našimi partnermi, tak ako v Paríži, ako v Akre, musíme spoločne diskutovať, aby sme dosiahli spoločné ciele. druhý... Skúsim dať anglickú kabínu, že čo, čo si myslíš. Ježiš. Ja, ja z tohto by som nevedel. To, to je hrozné. No ty... To neotváral. Ako ich by sme týchto donorov zakomponovali do rokovaní na, okolo rokovacieho stola. Napríklad Číne za posledné mesiace tiež predkladá určité pozície a pokúšala sa prezentovať ako otvorená. Uvidíme, akým spôsobom sa to rozvedie na bližších rokoch. A už sme ich v Busane chceli zjať teda do našej platformy, aby sa oni zúčastnili pomoci a aby začali uplatňovať princípy efektívnosti pomoci napríklad pri financovaní klimatických zmien, pretože množstvo financií sa deje v klimatických zmenách, veľmi tie peniaze sú tu práve z EÚ a veľká výzva je, aby sa neopakovali chyby v tých oblastiach, ktoré sme už videli predtým a snažíme sa ale mali by sme sa teraz e, uplatňovať e, e, to pravidlo alebo to úsilie o efektívnosť pomoci v iných oblastiach. Potom ďalšia vec, ktorej by som sa mohol dotknúť z hľadiska rozširovania agendy, sú tie krehké krajiny alebo politicky nestabilné krajiny, ktoré potrebujú ešte mm, ďalší krok navyše z hľadiska rozvojovej pomoci. To znamená, že súkromný sektor, ktorý má stále zvyššiu a vyššiu úlohu. Napríklad v prípade EÚ hovoríme o financovaní súkromného sektora v týchto krajinách, potom organizácie občianskej spoločnosti, všetci musia hrať e, dôležitú úlohu a musia byť aj zároveň zodpovedné, musia vziať svoju zodpovednosť do svojich rúk. A potom posledná vec, tretí pilier je systém správy veci verejných, teda inštitucionálny systém, ktorý musíme zabezpečiť, aby bol dobre implementovaný. Myslím si, že jedný z lekcií, čo sme sa mohli poučiť e, z Paríža, Akry a tak ďalej, je, že je priveľký nátlak na tie centrálne štruktúry, Príkladom napríklad môže byť, že keď máte pracovnú skupinu, ktorá pracuje e, rozvojovej pomoci, um, v Paríži a tam je množstvo rôznych skupín, zatiaľ čo my si myslíme, že by bolo efektívnejšie, keby sme sa sústredili skôr na implementácie podľa jednotlivých krajín a nie takúto, tento centrálny systém. Čiže jedna výzva je práve tento centrálny systém udelovania z e, prostriedkov, čo bolo spomínané aj v Busane.